ústretne postupujú v tejto veci a ako už povedalo predsedníctvo, zahrnieme všetky výhrady, ktoré odzneli a pripomienky do našich rokovaní z USA. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Malostromovej. Uzatváram bod tejto rozpravy a hlasovanie bude na 1. majovom plenárnom zasadnutí. A teraz podľa programu pristúpeme k vyhláseniu Rady a komisie k osobným záznamom o cestujúcich v PNR. A ako prvému dám slovo pánovi Lópezovi Garidovi v mene rady. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. V zmysle Lisabonskej zmluvy španielské predsedníctvo predložilo rade dve dohody o využívaní údajov osobných záznamov o cestujúcich PNR. Jeden z roku 2007 z USA a 2008 z Austráliou a žiadali sme od Európskeho parlamentu, aby schválila obe dohody, aby mohli definitívne vstúpiť dohody, pretože v súčasnosti, do, do platnosti, pardon, pretože v súčasnosti sa aplikujú len provizorne a Európsky parlament v zmysle Lisabonskej zmluvy má kompetencie o rozhodnutí, či schváli alebo nie tieto dohody, ktoré určujú, za akých podmienok sa môžu zdieľať s tretimi krajinami záznamy mien cestujúcich eh, z letov z EÚ. Rada chápe obavy Európskeho parlamentu v zmysle toho, čo sme rokovali v predchádzajúcom bode, hlavne pokiaľ ide o zber a využívanie týchto osobných údajov, údajov, ktoré súvisia s tým, že niekto je na určitom zozname pasažierov, pretože letí mimo EÚ. A preto rada požiadala komisiu, aby predložila všeobecný orientačný dokument k tejto téme. Musím skonštatovať, že návrh uznesenia, ktorý máme k dispozícii, je podľa nás veľmi korektný a uspokojuje nás, že je tam konštruktívny postoj. Takže síce doteraz nedošlo k hlasovaniu k týmto zmluvám, ale návrh tohto uznesenia Žiada zároveň, aby existoval adekvátny mechanizmus na revíziu týchto dohôd. V prípade USA je pravda, že už existuje spôsob revízie pre uzatvorenie tejto dohody a keď komisia predloží svoje odporúčania pre nové dohody z USA, tak bude známa aj pozícia rady v súvislosti s dohodou s Austráliou tam ešte nedošlo k revízii fungovania a tiež komisia bude musieť rozhodnúť, či počká na revíziu skôr, než spustí nový rokovací mandát. Keď komisia navrhne nový rokovací mandát s USA a s Austráliou, rada ich veľmi pozorne preštuduje. A samozrejme vždy sa budú brať do úvahy aj želania a postoje Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o žiadosť eh, rady na komisiu, aby širším spôsobom, všeobecnejším spôsobom regulovali využívanie údajov PNR. Treba pripomenúť, že komisia už v roku 2007 navrhla rámcové rozhodnutie, hoci počas švedského predsedníctva sa prijalo rozhodnutie, že sa nebude pokračovať e, v diskusii o tomto rámcovom rozhodnutí, pretože švedské predsedníctvo si správne myslelo, že vstúpi do platnosti Lisabonská zmluva a že to teda bude spadať do spolurozhodovacieho postupu. Takže predsedníctvo teraz nemôže zaujať stanovisko k obsahu budúceho všeobecného režimu, pokiaľ ide o systém PNR a pokiaľ ide o údaje cestujúcich na zozname pre cestujúcich, ktorí cestujú mimo EÚ, až kým komisia nenavrhne smernicu o týchto údajoch a až kým sa to neprediskutuje v polurozhodovacom procese. V každom prípade myslím, že máme veľa zhodných názorov, pokiaľ ide o kritériá návrhu, zatiaľ len návrhu uznesenia Európskeho parlamentu. A tento návrh obsahuje tri významné prvky. Poprvé, údaje sa môžu využívať len na cieľ, na ktoré sú určené. Tieto podobný princíp, o ktorom sme hovorili v prípade dohody SWIFT. Po druhé, Zber týchto údajov musí prebiehať v zmysle legislatívy o ochrane údajov a navyše musia existovať dostatočné záruky a ochranné klauzuly pri postupovaní týchto údajov tretím krajinám. Sú to veľmi dôležité princípy, sú zachytené v tom uznesení a my e, tieto názory tiež zdieľame. Ďakujem za pozornosť Ďakujem, hovorí pani predsedajúca a teraz dám slovo za Európsku komisiu pani Malstrómovej. Ďakujem pekne, vážení poslanci, vážené predsedníctvo rady. Význam zhromažďovania údajov leteckých pasadierov uznáva niekoľko krajín na svete, vrátane členských krajín EÚ, pretože chcú bojovať proti terorizmu a iným zločinom. Na to, aby sme dokázali, že základné princípy ochrany údajov sú dodržiavané a že údaje leteckých pasažierov sa budú využívať iba na konkrétne údaje, účely Európska únia podpísala dohodu s viacerými krajinami o transfere takýchto údajov. E, dohody so Spojenými štátmi a Austráliou e, sú teraz e, predmetom rokovania. Vo vašom uznesení navrhujete, aby sa odložilo hlasovanie o schválení týchto dohod a vyzývate komisiu, aby navrhla niekoľko požiadaviek na všetky dohody o leteckých pasažierov so všetkými krajinami. Tiež vyzývate komisiu, aby znovu začala rokovať o týchto dohodách na základe e, nových usmernení pre tieto rokovania. Podľa mňa táto požiadavka je rozumná. Vo svojom uznesení tiež spomínate dohodu s Kanadou. A táto dohoda bola prepojená e, s viacerými kanadskými požiadavkami a tiež s rozhodnutiami Európskej únie. Tieto dokumenty už e, ich platnosť vypršala v septembri minulého roka a nová dohoda musí byť najskôr predmetom rokovaní s, Kanadou. Z praktických dôvodov nebolo možné venovať sa tomu pred septembrom 2009, avšak to nejakým spôsobom neznižuje mieru ochrany údajov leteckých pasažierov. E, dohoda samotná nemá lehoto vypočenia platnosti, nikdy e, v podstate neprestane platiť e, a kanadský hraničný orgán zaslal komisii aj rade, aj členským štátom list, že ich záväzky budú naďalej platiť, až kým sa nepodpíše nová dohoda. Rada by som poďakovala spravodajkyni pani Sofie Infeld a tiež všetkým politickým skupinám za ich konstruktívny prístup k tomuto dokumentu. A dohoda so Spojenými štátmi s Austráliou e, teda je e, naďalej dočasne platná, je možné pokračovať v rokovaniach. Ja e, navrhnem tri hlavné odporúčania pre rokovania E, v rámci tohto balíčka údajov o leteckých pasažierov tento pas- balíček pozostáva z oznámenia o globálnej e, dohode a stratégii o údajoch o leteckých pasažieroch vrátanie požiadaviek, ktoré by mala obsahovať každá dohoda s tretou krajinou e, o týchto veciach, ďalej usmernenia pre opätovné rokovania so Spojenými štátmi a s Austráliou a tiež usmernenia pre rokovania s Kanadou. No a v po tretie, nový návrh e, komisie v tomto smere, ktorý sa bude zakladať na dopadové štúdie. Tento balíček zohľadňuje vaše odporúčania, ktoré boli obsanuté v tomto uznesení, ale tiež v uznesení z novembra 2008. Okrem toho zohľadňuje aj stanovisko e, Európskeho dozorcu nad ochranou údajov, článok 29 a tiež Národných orgánov na ochranu údajov. Domnívam sa, že je dôležité zachovať európsky systém ochrany údajov zároveň, aby sme dokázali súdržnosť medzi vnútornou a vonkajšou politikou ochrany údajov o leteckých pasažieroch. Teda chcem oceniť toto uznesenie a budem sa snaží držať týchto odporúčaní a teším sa už teraz na ďalšiu spoluprácu v tejto veci. Ďakujem. Merci, madame la commissaire. Ďakujem pani komisárke. A teraz dám slovo rečníkom v mene politických skupín a pán Axel Box na dve minúty, nech sa páči. Vos, pardon. Ďakujem pekne, vážna pani komisárka, vážny pán predseda rady, vyhodnocovaním údajov o leteckých pasažieroch chceme bojovať proti terorizmu a tiež e, proti organizovanému zločinu e, a ide tu o ochranu porušenie, častočné porušenie ochrany súkromnej sféry a základných práv občanov. Musíme si uvedomiť, že Európa v čase mobility bez efektívneho systému výmenu, výmeny údajov nemôže poskytnúť dostatočnú bezpečnosť a v tejto digitálnej dobe musíme aj vzhľadom na samotné seba určenie informácií a súkromnej sféry poskytnúť patričnú ochranu. Podľa mňa je potrebné, aby medzi opatreniami, ktoré sú potrebné na boj proti terorizmu a tie, ktoré sú citlivé z hľadiska ochrany osobnej sféry, aby sme rozlišovali tieto dva druhy. Pre mňa e, je samozrejme, že je potrebné kontrolovať, je potrebné e, taktiež rozhodnúť o dĺžke skladovania týchto údajov v pamäti. Je potrebné preveriť, či v naliehavých prípadoch je možné udeliť výnimky a vzhľadom na využitie e, týchto údajov leteckých pasažieroch je potrebné mať na pamäti aj osoby zaplatené do e, závažnej trestnej činnosti, ako je napríklad detská pornografia, vraždy, znásilňovania, obchodovanie s drogami. Podľa mňa aj toto by bol príspevok e, k ochrane osobných údajov a práv zúčastnených osôb. Podľa mňa rozhodnutie týchto, o týchto dohodách a jeho odloženie, e, to by mohlo byť príkladom pre ďalšie nové dohody a vďaka tomu by komisia získala nový mandát e, pre rokovania, ktorý by zodpovedal našim vlastným e, očakávaniam. Možno v budúcnosti bude priestor aj preto, aby sme sa zamysleli nad tým, ako prepojiť boj proti terorizmu a trestnej činnosti, ako by sme mohli nejako spoločne postupovať so Spojenými štátmi v tomto smere. To by bol tiež krok, eh, ako by sme mohli bojovať globálne proti globálnej trestnej činnosti. Ďakujem. A teraz má slovo pani Sipel na 4 minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja by som rada uviedla niekoľko zásadných vecí k tejto dohode. V porovnaní s dohodou SWIFT sú aj isté spoločné prvky, ale aj isté rozdiely. Keď Európsky parlament dnes hovorí o dohode, keby mal hlasovať o tejto dohode, nemali by sme inú možnosť ako hlasovať proti. To je jednoznačné, pretože výhrady voči tejto dohode sú naďalej obrovské a ešte sa tomu budeme iste venovať podrobnejšie aj keď nie som spokojná, alebo práve preto, že nie som spokojná, um, hlasovanie sa odložilo, ale na rozdiel od uh, dokumentu SWIFT boli pádne dôvody na odklad hlasovania. Pre nás to však neznamená, že hlasovanie uh, sa odloží na neurčito. Nesmieme to odložiť na neurčito, nemôžeme to preťahovať teraz celé roky, pre nás je dôležité, aby sme čo najskôr dosiahli nový rokovací mandát a síce podľa možností ešte pred letnou prestav, prestav, prestávkou, aby sme mali prehľad, ako budeme zaobchádzať s týmito údajmi a aké údaje sa vôbec budú zhromažďovať v týchto data, databázach. Ochrana údajov je dôležitá. V tomto smere rada by som ešte upozornila na to, aké údaje sa budú odovzdávať. Údaje o leteckých pasažieroch e, obsahujú 19 údajov. E, ja viem, že je možné, ak by to bolo želateľné, z týchto jednotlivých údajov e, vytvoriť aj profil jednotlivých osobností. Isté, že tí, s ktorými máme takúto dohodu, tvrdia, že na tomto nemajú žiadny záujem, tomu sa nebudú venovať, príslušné údaje sa potom budú mazať. Avšak, ak údaje, s ktorými sa môžu vytvoriť potom profily. Ak nie sú potrebné, je potrebné zamyslieť sa nad tým, či vôbec sa budú získovať tieto údaje, alebo či sa budú všetky, ak teda uzavrieme dohodu, či sa budú všetky prenášať. To je zásadná otázka podľa môjho názoru. Okrem toho musíme preveriť v prípade tých údajov, ktoré sa budú poskytovať, aké tam sú ustanovenia ochrany údajov. Už teraz vieme v týchto oboch prípadoch aj z USA, aj z Austráliou sú tam odlišné ustanovenia a čo sa týka e, ďalších požiadaviek e, štátov, ktoré chcú mať podobné dohody, musíme zabezpečiť, aby v každom jednom prípade, keď pristúpime na dohodu, aby sme sa držali e, vynimočných štandardov. E, tiež, e, čo sa týka otázky, na čo sa budú tieto údaje používať, aj tu musíme pozorne sledovať. Pôvodne sa tvrdilo, že ide o boj proti terorizmu. Teraz už ide aj o závažnú trestnú činnosť. O tomto sa dá hovoriť, ale musíme ísť až do, do podrobností. Vieme, že už aj v rámci Európskej únie sú právne systémy odlišné v jednotlivých krajinách a to môže znamenať, že definícia E, závažnej trestnej činnosti je odlišná v niektorých členských krajinách, e, čo sa týka druhu trestnej činnosti. Preto tu musíme podrobne preveriť, o čom presne hovoríme. E, je potrebné sa tomu venovať. Dúfam, že v budúcnosti pri aplikácii tejto dohody sa dostaneme aj k tomu, že bude prebiehať pravidelná výmena názorov medzi inštitúciami, aj výmena informácií. Predsedníctvo rady už naznačilo, že Eh, už sú isté náznaky z hľadiska vývoja dohody z USA. Ešte stále oficiálne takúto informáciu nemáme. Už k tomu došlo vo februári. A ja by som bola veľmi rada, keby v budúcnosti nielen sme dostávali pravidelné správy, pardon, nielen aby, aby sme vypracovávali pravidelné správy, ale aby eh, správy boli sprístupnené pre Európsky parlament. Podľa mňa je dôležité uh, dosiahnuť jednotnú dohodu. Otázka údajov, e, tu je potrebné ešte raz preveriť. Myslím si, že však na základe doterajších diskusí predsa len sa dostaneme k tomu, že e, dosiahneme dohodu a myslím si, že e, môžeme sa pozitívne už teraz tešiť na ďalšie rokovania. Ďakujem pani Sipel. A teraz má slovo pani Intvel na 3,5 minúty. Vážený pán predseda, kolegovia, ako spravodajkynia by som rada poďakovala tieňovým spravodajcom za plodnú spoluprácu, ktorá vyústila do spoločného uznesenia. A to samozrejme ešte nie je záverečný krok. Vývoj tohoto textu bude pokračovať. Dnes zvažujeme žiadosť o súhlas zo strany Rady o dvoch dohodách s USA a Austráliou. Táto snemovňa bola vždy vysoko kritická k prenosu citlivých údajov. Parlament už v roku 2004 podpísal dohody z USA pre, a mala problémy pred Európskym súdnym dvorom. Myslím si, že by bolo nevhodné, aby sme poskytli súhlas bez toho, aby sme si preskúmali tieto spory. Parlament je vždy kooperatívny, súhlasíme, že tým, že by sme zamietli dve dohody, vytvoríme neisté právne prostredie a praktické ťažkosti pre pasažierov aj prepravcov. Navrhujeme, aby sme odložili hlasovanie a žiadame komisiu, aby vypracovala súdržný a ucelený prístup, ktorý bude vychádzať z jednotnej série princípov. Myslím si, že komisia by mala prijať takýto prístup a napriek tomu pracovať rýchlo a pružne. Paliček o zázname o pasažieroch by sa mal prerokovať pred letnou prestávkou v práci parlamentu. Zdá sa to byť pragmatickým riešením, pretože čoraz viac krajín vyžaduje údaje o transfere pasažierov cez ich územie. Máme tu napríklad dohodu s Kanadou, ešte nie je jasné, aký je právny status týchto balíčkov v rozličných prípadoch a tieto predbežné návrhy zmluv vychádzajú zo základných princípov a minimálnych požiadaviek na balíček, ktorý má byť obsiahnutý v zázname o pasažierovi. Balíček ukazovateľov. Kľúčové prvky zahrňajú proporcionalitu, pretože musí byť eh, presvedčivo ukázané, že ten istý cieľ sa dá dokázať aj menej vyrušujúcimi prostriedkami. Špecificky by sme sa mali pozrieť na dáta API a ESTA. Napríklad by sme mali veľmi jasne rozlíšiť medzi zhromažďovaním a využitím veľmi veľkého množstva údajov o všetkých pasažierov, ktoré by sa dali využiť na vytváranie profilov a portrétov a medzi tým, keď skúmame len podozrivých pasažierov, ktorí už boli označení z istých dôvodov za podozrivých. Musí byť jasné, aké obmedzenia máme pred sebou. Trváme, aby sa tieto údaje používali iba pre účely, ktoré vychádzajú z trestnoprávnych zákonov a ako toto zadefinovať znamená spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní na medzinárodnej scéne. Využitie PNR musí byť v súlade s ochranou dát v Európe. Je našou zodpovednosťou brániť záujmy všetkých európskych občanov. Majú právo vedieť, že v medzinárodných vzťahoch a v internej politike EÚ bránime európske právo. A napokon, pán predseda, pani predsednička, Orgány činné v trestnom konaní musia mať nevyhnutné prostriedky, aby vykonávali svoju prácu v ére bezprecedentnej mobility, ale EÚ zasa musí chrániť základné práva a slobody. Podľa mňa balíček o záznamoch o pasažierov je šancou, aby sme toto všetko nastavili náležitým spôsobom. Veľmi pekne ďakujem, pani Inetfelc. Ďakujem a teraz na pol minúty pán Albrecht. Ďakujem. Nechcem opakovať to, čo už moji kolegovia oprávnene predo mnou povedali, ale skôr by som urobil len niekoľko všeobecných pripomienok. Neviem, či ste videli eh, ten Mylor Report film. Eh, ak nie, tak ja vám ho odporúčam, pretože sú tam súdne orgány, trestné orgány, ktorí chcú vytvoriť akýsi systém Eh, chcú trestať skôr, než vôbec dojde k trestnému činu, teda ešte nejakým spôsobom chcú predpovedať alebo predvídať trestné činy, pretože pozorujú chovanie ľudí. No a potom šéf vyšetrovania sa dostane do centra pozornosti, no a ten Donček z Karáta sa zrúti. Nebudem eh, vás touto recenziou jedného aktuálneho filmu ďalej zdržovať, avšak nekontrolovaný prístup k informáciám o všetkých pasažierov na celom svete len za účelom profilingu sa uskutočňuje už od 11. septembra, najneskôr od 11. septembra 2001 v USA. Tento nekontrolovaný prístup neodporuje len všetkým ustanoveniam o ochrane údajov Európskej únie, ale aj základným ústavným princípom, ako je slobodný a spravodlivý proces na iný. Dohoda medzi EÚ, USA a Austráliou o prístupe k údajom sú podľa nášho názoru závažné porušenie európskeho práva, no a to my, ako parlament, ako povedal už pani Intveld, sme viackrát zopakovali my ako Európsky parlament to nemôžeme podporiť, ale žiadame komisiu a radu, aby predložili nový mandát, ktorý ochráni občanov na medzinárodnom poli pred takýmito uh, zásahmi. Ďakujem pekne. Teraz je to pán Miša, mi, Riš, Richard Čarnecký, dve minúty. Ďakujem bardzo, pani przewodnicząca, ja nie jestem... Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedníčka. Ja nie som filmový kritik, ako môj kolega a predrečník a ja by som nechcel teraz hovoriť o filmovom umení. A preto sa vrátim k predmetu našej eh, diskusii. Poskytovanie údajov o pasažieroch treba vnímať ako niečo všeobecné. Na komerčné účely môžu tieto údaje použi- eh, poslúžiť pri boji proti zločinnosti. No a táto samozrejmá vec sa stala predmetom politických konfrontácií, interinstitucionálnych konfrontácií medzi parlamentom a radou. Obsahovo udôvodnený podľa nášho názoru bol svojvoľne zavedený radou bez konzultácie parlamentu. A to bolo nesprávne, pretože protivníkmi tohto projektu sa automaticky stali tí, ktorí aj keď sú za poskytovanie údajov, sa zoberajú aj právom parlamentu ako silnou inštitúciou. Ja mám dojem, že v rámci tejto debaty o údajoch PNR podporovateľia tohto riešenia boli zatlačení do rohu protivníkov, pretože nepokladajú za správne to, ako sa rada zachovala k parlamentu. A to nie je poprvýkrát v rámci medzinárodných záležitostí. Aby toho nebolo dosť tak. Uh, autor uh, sa nazdáva, že treba potrestať radu za aroganciu a jedná sa tu skutočne prečasne. My rade ehm, síce klepneme po prstoch, ale strácame, strácame možnosť ochrany. A teraz pani Svensson dve minúty. Eh? Ďakujem veľmi pekne. Na rozdiel od predchádzajúcich rečníkov by som chcela eh, vyjadriť ťa, k pánovi Albrechtovi a jeho porovnaniu s filmovým svetom. Myslím, že niekedy je veľmi dôležité v argumentácii, ktoré, ktorú, ktorú používame, použiť kultúru. Je to tiež dobré pri kritike vývoja spoločnosti. Tiež by som chcela poďakovať spravodajkyni pani Int Welt e, za jej odhodlanie, e, za ochranu e, právnej legitimity a osobnej integrity. Nezabúdajme na to, že včera španielské predsedníctvo povedalo, že letectvo bolo e, dôležitým kameňom na ceste k slobode pohybu. A na to musíme neustále myslieť, keď hovorím o PNR, pretože využívanie údajov o pasažieroch niekedy určuje to, kto má právo nastúpiť do lietadla, a kto nie. No a to samozrejme má tiež vplyv e, na ľudské práva, nie len na slobodu a voľnosť pohybu, ale aj vplýva to na niektoré eh, medzinárodné dohovory o právach občanov. Myslím, že cieľ, ktorý má Európska únia, a tiež ochraňovať voľnosť pohybu a slobodu pohybu, je eh, zrušiť vnútorné hranice EÚ a zlepšiť voľnosť pohybu. A to sa v niek- pre niektoré skupiny stalo skutočnosťou, ale nie pre utečencov, žiadateľov o azyl a tak ďalej. No a tie sa veľmi často skladajú práve zo zraniteľných skupín ako deti a ženy. No a iní ľudia rozhodujú o tom, či majú právo letieť lietadlom alebo nie. A niekedy to pre týchto ľudí môže byť otázka života a smrti. No a preto my v Európskom parlamente a v Európskej komisii sa zaoberáme tým, ako záznamy o pasažieroch sa budú využívať, pretože Ide tu vlastne o voľnosť pohybu a rovnako medzinárodné dohovory a občianské práva. Ďakujem, pán Mozer nie je prítomný. A tak dáme slovo pánovi Busutilovi na dve minúty. Grazie, signora president. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Ja by som sa chcel vyjadriť, ktorom bodom. Poprvé hovoríme o Swifte a No, povedali, hovorili sme o Swifte a hovorili sme, že mali by sme sa poučiť v troch veciac, veciach. A toto je prvá vec, ktorá parlament učí, ak máte väčšiu moc, tak máte väčšiu zodpovednosť. No a to je stratégia, ktorú parlament prijal v tejto veci, k tejto dohode o PNR. Je to stratégia, ktorá preukazuje, že aj parlament pochopil, že má väčšiu zodpovednosť a tým pádom aj väčšiu um, teda väčšiu moc a tým pádom aj väčšiu zodpovednosť. No a to treba neustále zdôrazňovať. Ďalšia pripomienka. Táto dohoda je dostatočne dôležitá. Podľa môjho názoru je skutočne veľmi mimoriadne dôležitá, pretože náš boj proti terorizmu je dôležitý pre bezpečnosť občanov a preto máme veľkú zodpovednosť, pretože ak sa niečo stane, tak občania sa obratia na nás a spýtajú sa, čo ste spravili na zaručenie našej bezpečnosti? No a preto táto dohoda nerieši <coughs> otázka, o, otázky o ochrane údajov. Myslím, že áno. A preto urobíme veľmi dobré, ak sa tým budeme zaoberať a nájdeme, nájdeme dohodu, ktorá zaistí E, práva občanov. A preto myslím, že to uznesenie, ktoré máme pred sebou, je dobrým uznesením, vyváženým uznesením a jasne to preukazuje, čo parlament chce, tak aby sme preukázali, že naša, naše právomoci vykonávame s, so zodpovednosťou. Ďakujem spravodajkyni za vynikajúcu správu. Ďakujem. A teraz je delka Kadraoui 1,5 minúty. Ďakujem, vážená pani predsedajúca, dámy a páni, vážená pani zastup, vážení páni zástupcovia rady, pani komisárka. Táto rozpráva má veľa spoločného s predchádzajúcou debatou o Swifte. Týka sa ochrany osobnosti. obidva tieto parametre sú veľmi dôležité a ťažkosti E, pri e, leteckej doprave v Európe poukázali na význam dopravy v našej spoločnosti. My veľmi veľa pravidelne cestujeme lietadlom a preto si myslím, že by sme nemali aktualizovať naše údaje, poskytovať desiatky údajov bez toho, aby sme mali garancie, že nikto tieto údaje nepoužije. Napríklad americké orgány e, často používajú mnohé zdroje na informácie, aby mohli stanoviť podozrivých e, napríklad rôzne registre skúmajú. Ja som to videl na vlastné oči e, v, vo Washingtone v centre PNR. Tam je tým, ktorý 24 hodín denne pracuje, aby porovnával e, údaje s zoznamom, zoznamom ľudí, ktorí majú zákaz vstupu na územie USA. A toto všetko je len preto, aby títo ľudia nemali prístup na územie USA, ale v zásade nemalo by sa to robiť takýmto spôsobom. Mal by to byť administratívny postup. Avšak takto sa to deje a nemá to nič spoločné s bojom proti terorizmu a organizovanému zločinu. Treba to jasne zadefinovať a treba brať do úvahy skutočnosť, že v tejto chvíli to nie je v súlade s európskymi e, ustanoveniami a predpismi ohľadne e, ochrany osobných údajov, ktoré sú v súčasnosti v platnosti. Pokiaľ e, tieto údaje PNR sú naozaj citlivé údaje e, a mali by byť označené jednoznačne tak, lebo sa tu otvára istý manevrovací a interpretačný priestor. Preto tu o tom hovorím, aby sme aktualizovali rokovania o tejto téme a aby sme pritom zohľadnili e, tieto európske hľadiska, aby sme viac bránili našich občanov. Ďakujem a teraz ďalší Rečník, ďakujem, vážená pani predsedajúca. Zdá sa, že, e, pres, že tu vlastne toto pozastavenie sa prerušilo. Pani Tuelt pripravila skvelú, fantastickú správu. Je naozaj vysoko hodnotená. Ja si myslím, že je to naozaj in, veľmi dobrá správa a je inteligentné povedať, že teraz potrebujeme jedno znenie pre a jednu mieru pre všetky e, dohody PNR v budúcnosti. Mali by sme sa podpísať pod, po, pod nevyhnutné údaje, aby sme mohli bojovať proti terorizmu. Toto je jediný cieľ a žiadny iný. A navyše potrebujeme reciprocitu, aby tieto údaje neboli zhromažďované a prechovávané neobmedzenie. My potrebujeme veľmi jasné kroky a samozrejme, že nemôžeme sa e, jednoducho vzdialiť a stratiť zo zreteľa základné ľudské práva. To nás zavezuje a preto aj dohoda PNR to musí odrážať. A ten, tak si myslím, že tento návrh ktorý chceme predložiť e, agentúre pre ľudské, základné ľudské práva vo Viedne, je správne. Myslím si, že musíme si uvedomiť ešte ďalšiu vec a síce medzi časom došlo k novému akému si zvyku alebo k novému postupu. O čo ide? Občania veľmi často kontaktujú priamo nejakú leteckú spoločnosť a táto letecká spoločnosť nemá dôvod na to, aby sa obracala na americké údaje. Ďakujem, prerušuje pani rečnička. Teraz pani Cornelia Ernst, minúta. Ďakujem, tá sloboda a na nebi, tak ako o nej spieva jeden nemecký e, spevák, tu asi skončí, tak ako to zamýšľajú Spojené štáty. Tie úvahy o obmedzeniach e, jeden z našich kolegov zažil priamo na vlastnej e, koži v nedávnej minulosti. Náš kolega nemohol e, letieť nad americkým vzdušným priestorom. Viete, že v to, neskôr sa ukázalo, že išlo o nedorozumenie. Už dnes americké orgány dostávajú najrôznejšie údaje o, o rezerváciách, o kreditných kartách, bez toho, že by sa rešpektovali úpravy o ochrane údajov. Toto e, proti tomuto sa staviame rovnako ako proti masovému transferu dát, tak ako e, je zamýšľaný. Takže nie je podpora ani k terejšej formulácii, pretože nie je to primerané, pomerné a nikomu to nie, nie je užitočné. Nesmieme pripustiť, aby proaktívne analýzy rizik pasažierov sa realizovali a tie e, požiadavky informácií podľa Privacy Actu v Spojených štátov e, e, nie je správny a takisto musia mať občania možnosť žalovať. Ďakujeme a teraz má slovo pán Weber, Manfred Weber na minútu. Vážená pani komisárka, vážená pani predsedajúca, zastupcovia rady, eh, chcem to porovnávať tiež ako predrečníci s rozpravou o Swifte. Sme prekvapení, eh, čo Lisabonská zmluva eh, má za účinky. Dúfam, že rovnaký Eh, rovnakú dynamiku zažijeme aj u údajov PNR. Eh, a po druhé chcem poznamenať, že všetci sme si asi zajedno v tom, že práve z pohľadu bezpečnosti eh, leteckých spoločností a právnej istoty našich cestujúcich takéto dohody dávajú zmysel. Štandardy, ktoré chceme, sú v, tej spoločnej, v tom spoločnom uznesení dobre zapracované. A po tretie chcem povedať o bode, ktorý e, nekoreluje priamo s tými zmluvami, ale súvisí s tou témou a to je rozpráva v rade o tom, či chceme európsky systém PNR, či ho chceme vybudovať. E, Pia e, antiteroristická hrozba sa, sa objavila, keď terorista sa dostal na lietadlo smerujúce do Detroitu cez Vianoce. Vedelo sa, že je to nebezpečná osoba, ale tí, ktorí sa rozhodli, že či môže nastúpiť alebo nie, jednoducho nemali potrebné informácie. Chcem tým povedať to, že v Európe nemáme problém s e, e, dostatkom údajov, že by sme nevedeli, kto sú tí, ktorí nás ohrozujú. Máme tu skôr problém v tom, že tie dáta sa nedostávajú tam, kde ich potrebujeme. V Toledo Španiel, e, španielské predsedníctvo navrhlo, aby sme posilnili presieťovanie protiteroristických jednotiek v Európe. Tento návrh bohužiaľ európske ministrovia vnútra neprezali, ale navrhli naopak, aby sa vytvorili nové e, súbory údajov. Často to vyzerá tak, že je tu aj že často volia ministri jednoduchšie cesty. Poprosím vás, zaoberajte sa najprv prepojením už existujúcich štruktúr, e, potom budeme úspešnejší v protiterorovom boji. Teraz má slovo e, pani Taja, Tania Fajon. Ďakujem, pán predsedajúca. Som presvedčená o tom, že všetci poslanci, všetci poslanci si uvedomujú význam e, mať e, navzájom informácie, ktoré zabezpečia našim pasažierom bezpečnosť. Pri dnešnom chaose v leteckej doprave je celkom jasné, koľko pasažierov denne sa prepravuje. To bohužiaľ ukazujú, ukazujú aj červené čísla leteckých spoločností na základe letov, ktoré sa nemohli zrealizovať. A je aj množstvo pasažierov, ktorí e, zostali uväznení na letiskách a dúfajú, že čoskoro budú môcť odletieť. Každý, kto sa vyberie na cesty, musí e, mať istotu v tom, že jeho údaje sa dostanú len údajom, ktoré bojujú proti terorizmu. S tým problém nemám keď napríklad dobrovoľne používam Twitter a informuje iných, kedy a kam cestujem, tak dobrovoľne akceptujem, že moje údaje môžu mať aj tí, ktorí zabezpečujú bezpečnosť dopravy. Čo ma však pri týchto dohodách trošku uh, roztrpčuje, je, že nie sú tu rovnaké podmienky odovzdávania údajov a nevieme celkom presne, aké účely uh, sledujú tieto orgány Chcem sa spýtať, aký mandát môžeme očakávať pre novú dohodu. Môžeme to očakávať ešte pred letom? Podpíše to Európska únia alebo tie jednotlivé členské krajiny ako štandardné zmluvy, ktoré sa týkajú bezpečnostných štandardov využitia údajov. Aké argumenty sa použijú pri tejto činnosti pri zabezpečovaní toho, aby sa údaje nepoužívali na profiling. Ide tu predsa aj o to, aby sme z etických dôvodov eh, chránili jednotlivcov, keď ide napríklad údaje týkajúce sa sexuálnej orientácie veku, aby sme eh, ukázali, že nie je eh, priateľné tieto dáta zneužívať. Chcem len povedať, že dátové systémy Eh, nestačia bez dobrej výmeny údajov, dobrej kooperácie bezpečnostných zložiek, sa teroristické činy ne, nedokážu eh, odvrátiť. Minulý rok tu bola tá udalosť spomínaná v Detroite. Dôležité je, aby sa použili nástroje, ktoré máme na boj proti terorizmu a je dôležité, aby sme lepšie spolupracovali. Na záver chcem povedať, že že zlé by bolo, keby sme nemali žiadnu dohodu, ale to neznamená, že musíme robiť ústupky pri bezpečnosti našich občanov. Dôležité, aby tu bola rovnováha medzi e, efektivitou a bezpečnosťou a ľudskými právami. Ďakujem. A teraz má slovo Eva Lichtenberger na minútu. Ďakujem. Už dnes e, tu vidíme už druhý materiál e, zmluvnú konštrukciu so Spojenými štátmi, ktorá v oblasti ochrany údajov je konfrontovaná s veľkými problémami. Je to len potvrdenie toho návrhu našeho e, najvyššieho predstaviteľa pre ochranu údajov, ktorý povedal, že by dávalo zmysel mať rámcovú zmluvu všeobecne o ochrane údajov transatlantického charakteru. To by bola vďačná úloha pre obe strany a mnohé by nám to uľahčilo. Vo všeobecnosti sa ukazuje, že máme úplne iné bezpečnostné predstavy Eh, z tejto a druhej strany Atlantiku, musíme my ako Európsky parlament dbať na to, aby naša komisia nielen adaptovala zo strany Spojených štátov to, čo sa navrhuje, ale aby sme naozaj primerane a rovnocene podľa našich štandardov eh, rokovali. A preto definícia toho, čo je skutočný zločin, to je nevyhnutné, takisto jasná korektúra údajov, to musí byť možné, ochrana údajov mus, musí byť aktívna, aktivovateľná, inak pre túto zmluvu jednoducho musíme povedať nie. Ďakujeme pani Lichtenberger a teraz má slovo pán Carlos Coelho. Ďakujem pani predsedajúca, vážený pán minister, pani komisárka. Prejavili sme naše obavy ohľadne prenosu údajov PNR do USA. Tieto údaje môžu byť celé roky prechovávané po overeniach a neexistuje žiadny e, právny predpis e, pre tých, čo nie sú americkými občanmi. Spracujeme za spolupracujeme s Austráliou aj Kanadou, vždy boli ústretovejší e, a vždy sa obmedzovala doba prechovávania týchto E, dokladov a týchto údajov. Súhlasím s tým, že potrebujeme všeobecné princípy a pravidlá, tak ako je to v prípade akýchkoľvek zmluv s tretími krajinami. A navyše sme svedkami akejsi záplavy podobných žiadostí z viacerých štátov a to je veľmi znepokojivé, pokiaľ ide o ochranu údajov a rešpektovanie ľudských práv. Ak chceme reciprocitu, musíme vytvoriť jednotný systém pre EÚ, vrátane toho, že Europol sa do tohto procesu zapojí. Pani predsedajúca, pani komisárka, podľa mňa akákoľvek dohoda bude prijateľná iba vtedy, keď budeme mať garancie ochrany údajov, bude rešpektovaný proces, e, post, e, princíp e, proporcionality a potreby, a je samozrejme, e, aby dôležité, aby tam bola aj záchranná klauzula, aby naše údaje neboli automaticky vycuciavané tretími úradmi tretich krajín, ktoré budú mať prístup do našich databáz. Ja sa pripájam k návrhu e, Sofie Intuelt a ďalších, tak aby sme disponovali dlhším časovým obdobím na to, aby sme odstránili obavy občanov, ktoré tu odzneli. Ďakujem, pán Koeľu. A teraz tu máme procedúru Catch the Eye, pani Tikau. Jedna minúta. Euh, Ďakujem, pani predsedajúca. Ochrana údajov je jedným zo základných práv európskych občanov. Lisabonská zmluva nekonsoliduje ustanovenia, ktoré existovali predtým, e, ani právne a ani ich nestavia na úroveň povinnosti. Preto je potrebné rešpektovať e, dohody z roku 2004 a 2006 v dôsledku toho európske právo si vyžaduje, aby všetky medzinárodné dohody, kde sa, kde sa hovorí o týchto právach, môžu byť uzavreté len vtedy, keď bude rešpektované ustanovenie, ktoré e, figuruje v hore uvedených dokumentoch. A preto je dôležité, aby e, tieto údaje sa nedostávali do ďalších krajín. Každá dohoda, ktorá sa týka osobných údajov, si vyžaduje, aby prechovávanie týchto údajov e, sa vykonávalo len na miestach, ktoré sú na to určené a e, ktoré sú samozrejme chránené príslušnou legislatívou, ktorá je podobná európskej. Ako môžu s týmto vyjadriť súhlas európsky občania? Keďže tu nie je e, viac žiadosti o slovo, ja dám slovo teraz pánovi Lópezovi Garidovi, aby sa v mene rady vyjadril a uzavrel za radu túto tému. Ďakujem, vážená pani predsedajúca. Rád by som sa zmienil o tejto problematike v takých troch bodoch, ktoré by boli záverom rady k tejto rozprave. Poprvé, pán Weber spomenul možnosť PNR európsky, ktorý by sme mohli vytvoriť. My sme naozaj za to, aby existovala nejaká všeobecná regulácia ochrany údajov o pasažieroch. A v tomto zmysle sme požiadali komisiu, aby pripravila štúdiu a aby predložila návrh smernice, ktorá by všeobecne upravovala túto problematiku a kde by vlastne sa ošetrilo to, čo sa hovorí v uznesení pani Intuelt a síce e, štú, vypracovať štúdiu o možnom dopade na privátny život občanov, teda aká by bola efektívnosť e, takýchto opatrení a aký by bol dopad na osobný život a na privátny život a aké opatrenia by bolo potrebné prijať na to, aby sme mohli ochraňovať hlav, základné ľudské práva. Aké opatrenia by sme mali na to prijať? Myslím si, že rozpráva, ktorú sme mali o Swifte, e, môže byť akýmsi vodidlom, lebo myslím si, že princípy, o ktorých sme hovorili a na ktorých sme sa zhodli, by tu mali byť prítomné. Hovoríme o práve na súkromie, na aktivitu, na osobnosť, na vlastný imič a to všetko sú základné práva a tie sú nedeliteľné. A stojíme tu teda pred niečím, čo by mohlo narušovať ľudské práva a preto musíme k tejto problematike pristupovať rovnako pozorne a rovnako starostlivo ako k predchádzajúcej. No a moja tretia úvaha, ktorá súvisí s tým, čo som povedal predtým, je to taká všeobecná úvaha. Mám pocit, že bezpečnosť a sloboda sú dva princípy, ktoré stoja proti sebe. To znamená, že keď si ich zrátame, tak by tam mala byť akási nula. To znamená, keď budeme mať viac bezpečnosti, budeme mať menej slobody a naopak. A e, keby sme boli napríklad fundamentalistami pri ochrane e, ľudských práv, tak by sme boli menej bezpeční, mali by sme menšiu mieru bezpečnosti. Čiže toto sú dva princípy, ktoré sa navzájom potencujú a obidva sú obsiahnuté a uznané ako princípy, ktoré sú súčasťou ústav, zákonov v Európe a rovnako sú prítomné aj v Lisabonskej zmluve. Vždy treba brať do úvahy existenciu charty ľudských práv, ktorá je súčasťou Lisabonskej zmluvy, rešpektovanie ľudských práv, lebo to je niečo posvetné a nemožno to porušovať. A preto si myslíme, že keď sa zamýšľame nad týmito otázkami z krátkodobého hľadiska, tak ten dopad tam možno nie je taký veľký, ale z dlhodobého hľadiska opatrenia, ktoré sú zamerané na ochranu našej bezpečnosti, tak sa vždy ukazujú efektívne a opatrenia, ktoré ich sprevádzajú, ako napríklad ochrana práv občanov, je vždy niečo, čo prispieva k blahobytu a vlastnej bezpečnosti občanov. Ďakujem. Ďakujem pán López Garrido. A teraz pani Wallström. Ďakujem. Ďakujem. videla som spomínaný film Minority Report, trošku naháňa hrôzu a my sa týmto pred týmito činmi nesnažíme o niečo podobné. Myslím si, že rozpráva dnes bola veľmi konštruktívna. Usúhlasím, že sú tu podobnosti medzi eh, týmto, eh, touto témou a eh, témou SWIFT je to otázka boja proti terorizmu, ale tiež otázka ochrany e, údajov e, súkromných osôb. Ide o primeranosť opatrení, e, právne istoty a tak ďalej a právne otázky. Takisto diskusie o TFTP sú do, dobrými skúsenostiami, ktoré sa dajú zapracovať do diskusie o PNR a e, vyjasnia zmýšľanie EÚ a približia nás k cieľu. Myslím si, že práca TFTP, ktorá bola odvedená medzi inštitúciami, nám dala skúsenosti, ukázala nám, ako môžeme spolupracovať Rada, Parlament, Komisia pri týchto veľmi, veľmi citlivých otázkach a dosiahnu dobré výsledky. Pozorne som si vypočula rozpravu, čítala som vaše uznesenie, veľmi vyvážené a múdre uznesenie a ako som povedala, Okamžite začneme na základe neho pracovať a budeme sa snažiť o dobrú spoluprácu s vami. Už som počas svojich vypočutí vám slúbila, že budem mať prehľad o všetkých antiteroristických opatreniach, ktoré máme k dispozícii tu v EÚ, aby sme ich mohli identifikovať, aby sme ich mohli diskutovať s Európskym parlamentom. Takisto celková architektúra a zdieľanie Eh, informácií, údajov, aby sme to mali na mysli, keď o tom budeme hovoriť. Je to veľmi dôležité. Myslím si, že vy by ste mohli zvýšiť transparentnosť a hĺbku našej rozpravy. Ďakujem vám ešte raz, vážení poslanci. Ďakujem pani, vážená pani predsedajúca. Ďakujeme pani eh, komisárka za vašu spoluprácu. Týmto uzatvárame túto rozpravu. Eh, Hlasovať budeme počas prvej časti eh, majovej eh, eh, mini plenárky.